emberjogi kérdés eh, kerül napirendre. Takže ďalšia otázka, pokiaľ ide o otázku porušovania ľudských práv, to znamená ďalší bod eh, nášho programu, to je otázka Kambodže. Takže tak, ako to momentálne vyzerá, pani Lochbílerová tu ešte nie je, ona je jedna z predkladateľiek tohto stanoviska a preto dostane teraz slovo pán Ujazdovský. Nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, nemôžeme podporovať prípady porušovania ľudských práv, kde ide o porušovanie základných princípov civilizovaného procesu v Kambodži. Vidíme, koľko ľudí je vo vezení z opozície, vidíme, že predstaviteľ opozície a predstaviteľa opozičných skupín sú takisto vo vezení, takže nejde tu iba o politický boj, ide tu o uplatňovanie barbarských nástrojov na to, aby sa opozícia takýmto spôsobom absolútne eliminovala. Takže my musíme reagovať na túto situáciu. My musíme uh, si uvedomiť, aké zlé praktiky tu boli napríklad v čase komunizmu, kde sa diali podobné e, incidenty ako v súčasnosti v Kambodži. Preto potrebujeme takéto uznesenie dnes. A jednoducho je tu veľká potreba pre takéto uznesenie. A ešte jedna vec, musíme byť dôslední, pokiaľ ide dodržiavanie našich cieľov, pretože veľa závisí od Európskej komisie, od rady. Musíme jednoducho byť vytrvalí a dôslední na to, aby naša humanitárna pomoc jednoducho dodržiavala základné štandardy. Ďakujem pekne za dostane slovo pán Korál. Ďakujem pekne. A ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, porušovanie ľudských práv a tie represálie, ktorým tu čelíme každý deň v Kambodži, e, jednoducho iba sú výsledkom tej korupcie, ktorú máme v Kambodži a v politike tejto krajiny je tu takisto veľa špekulácií, ktoré sa dejú zo strany zahraničných investorov. Pokým budú prírodné tieto krajiny stále na predaj, Musíme myslieť na ľudské práva, na 700 tisíc e, ľudí, ktorí boli presídlení a to všetko má vplyv na ich život, na životné prostredie a má to právo na praco, e, právo pracovníkov, deti. Možno ku Kambodži sme sa nikdy dostatočne rozhodne a silne nepostavili a myslím, že toto uznesenie je výborná príležitosť. Venta képviselő úrnak adok szót, szintén egy percben. Tessék, öné a szó. Ďalší rečník, pán Venta. V imieniu grupy L chciałbym wyrazić zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją. Ďakujem, pani predsedajúca. E, znepokojuje ma situácia v Kambodži násilné akty, prenasledovanie opozície. Dostali sme sa do kritickej situácie v oblasti rešpektovania ľudských práv v tejto krajine. Významnejším partnerom v oblasti rozvojovej pomoci je tam e, rozpočet 410 miliónov eur. Preto vyzývame kambočskú vládu a predsedu vlády, aby vylepšili situáciu v krajine v ľudskoprávnej oblasti, ak sa neprestanú vydávať e, zákony proti NGOčkám a občianskej spoločnosti, tak e, bude obmedzovaná občianská spoločnosť. Treba e, zblízka sledovať vývoj tejto situácie. Köszönöm, képviselő úr! Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostáva teraz Cecilia Wikström na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Kambodža eh, má osobitné miesto v mojom srdci a preto ma veľmi bolí, že vláda má agresívny postoj k legitímnej politickej opozícii. 11 opozičných aktivistov alebo politikov bolo, alebo dostali dlhodobé tresty odnatia slobody. No a legitímna opozičná alebo politika voči opozícii. Líder opozície bol vyhostený z krajiny za vlasti zradu a byť považovaný za legitímneho bezpečnostného, teda opozičného lídra ľúto, že dnes tu nemôže byť s nami. Súdnictvo je spolitizované a opozícia zneužívaná. Som rada, že príjmame dnes toto uznesenie, pretože sloboda prejavu a ďalšie slobody a prináležia všetkým. Opozícia prišla o základné práva, neustále prichádza a som rada, že o tomto hovoríme, pretože to je dobre pre našu dôveryhodnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Pancer, nech sa páči. Ďakujem. Politická situácia v Kambodži sa zhoršovala. 13. novembra vláda zatkla vodcu opozície, obrala ho jeho poslaneckú imunitu. Iniciátori opozície sú vo vezení od 7 do 12 rokov. Kambodská vláda eh, tiež eh, napadla pri istej manifestácii dvoch predstaviteľov opozície. Je dôležité, aby kambodská vláda konala, oslobodila všetkých predstaviteľov politickej opozície. Myslíme si, že politický dialog je rozhodujúci pre politickú stabilitu, ale preto treba prestať prenasledovať eh, predstaviteľov politickej opozície na, na základe neodôvodnených politických obvinení. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostávam slovo pani Veržia na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som uh, chcel ospravedlniť, že som sa nezúčastnil prechádzajúcej eh, rozpravy, ale bola som uh, na dôležitom zasadnutí. Nušia situácia v Kambodži je veľmi znepokojivá tak z hľadiska ekonomického, sociálneho, ako aj politického. A januári sme odsudili e, zákon o MVOčkách a príslušný zákon tiež e, voči odborom je to e, chudobná krajina, kde tretina krajiny žije v chudobe. 50% prekračuje hranica nezamestnanosti. Nuž a veľké pozemky zaberajú nadnárodné spoločnosti. Klientelizmus a korupcia prekvitajú, politická kríza sa zhoršuje od e, volieb v júli 2013. E, represie a zastrašovanie sú každodennými nástrojmi e, vlády a militantov. No a treba vrátiť Kambodžu naspäť na cestu dialogu a zabrániť ďalšiemu zhorošovaniu situácie. Je to veľmi dôležité pre túto krajinu. Ďakujem veľmi pekne. No a e, teraz slovo dostáva a e, rád by som dala slovo pani Lochpíler, ale bohužiaľ ju tu nevidím. Takže budeme pokračovať a e, v mene politických skupín najskôr si vypočujeme pána Pospíšila. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Pridávam sa k predrečníkom, upozorňujem na jeden fakt. O situácii v Kambodži sme nedávno na plene hovorili a upozorňovali sme na to, že v Kambodži sa príjmajú zákony, ktoré um, potierajú neziskový sektor, sú v rozpore s demokratickou spoločnosťou a zabraňujú zakladať neziskové a neštátne organizácie a odbory. Naše uznesenie proti Kambodži vláda nebrala do úvahy a napriek tomu tieto zákony vyhlásila. Je potrebné toto otvorenie povedať, že naše uznesenie Kambodža neberie do úvahy, hoci sme hlavným, ich hlavným partnerom. V nasledujúcich rokoch dostanú niekoľko sto miliónov eur na rozvoj tejto krajiny. Ja si preto myslím, a to je moja výzva aj prozba na predstaviteľku komisie, že by komisia mala brať do úvahy, nakoľko budeme chcieť podporovať Kambodžu keď naše slova k tomu, aby bola, boli rešpektované ľudské práva a demokracia v krajine sa neberú do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostáva pán Weidenholzer, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne. Kambodža je jedna z najtežších skúšených krajín vo svete. A, a režim popota, milióny mŕtvych ešte stále zatenujú súčasnosť tejto krajine je na náročnej ceste naspäť k normalite, ktorá, táto cesta závisí od, od nálad Hunsena. Nušio, teraz eh, sa sa represali týkajú aj demokratické opozície. Súvisí to eh, s úspechom opozičného lídra sama eh, Remziho. No a no, teraz bol, bol obvinený. Je tu dnes medzi nami. A som veľmi rád, že počúva našu diskusiu, ale myslím, že by bolo v záujme všetkých, aby dnes bol v kambočskom parlamente a mohol tam diskutovať, to si všetci želáme a vyzývame kambočskú vládu, aby to umožnila a rovnako našu komisiu, aby nás podporila. Možno on by mohol vyviesť z krajinu, e, teda krajinu e, z temnú od v súčasnosti. Ďakujem veľmi pekne. Vítame aj nášho hostia. Slovo dostáva pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Európska únia 2014-2020 podporí rozvoj Kambodže výške e, sumou 400 miliónov eur. Dôvod tejto pomoci je taký, že je tam totalitný režim, ktorý ohrozuje ľudské práva, no a je to možno jedna z najchudobnejších krajín vo svete. A sociálna, hospodárska, politická situácia, hm, či s represáliami, no a preto musíme konať. Preto ja podporujem toto uznesenie, pretože toto je jasný signál, ktorý, ktorý orgánom v Kambodži, ako aj občianskému sektoru, občianskej spoločnosti, tom, že im pomôžeme. Takže jasne hovoríme, že neakceptujeme túto situáciu a že žiadame zmenu, hlavne eh, čo sa týka mimovládnych organizácií a odborových eh, zväzov. Ďakujem pekne. No a teraz v mene individuálnych rečníkov dostal slovo Čaba Šogor. Ďakujem veľmi pekne. Eh, nedávne zmeny v politickom živote v Kambodži mali vytvoriť istý dialog medzi dvoma stranami, avšak udalosti minulého mesiaca ukazujú, že tieto zmeny sme posudzovali s príliš veľkým optimizmom. Kroky kambodskej vlády idú jasne proti opozícii a demokratickej transformácii. No, my musíme pozorne sledovať situáciu hlavne kvôli tomu, že EÚ prideli 410 miliónov eur v roku 2014 až 2020 e, vo forme rozvojovej pomoci a je najväčším partnerom pre Kambodžu. Ak e, chceme skutočne naše hodnoty presadzovať vo svete, tak toto musí byť jasné aj v našej rozvojovej politike. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a slovo teraz dostáva Pán Tarabela, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Rád by som sa sústredil na politickú situáciu, tak ako to opisovali kolegovia, a na zaberanie pozemkov. E, obchodná dohoda EÚ, kde je klauzula všetko okrem zbraní, tak tam sú zadefinované určité ustanovenia, ale v niektorých oblastiach e, táto dohoda má negatívne dôsledky pre obyvateľov, pretože dokáža, dochádza k zaberaniu pozemkov veľké firmy britské a iné. Desiatky tisícov hektárov sa berú od e, farmárov a dávajú sa nadnárodným spoločnostiam. A moja otázka na komisia na komisiu bola, ona mi odpovedala, ale odpovedala mi len rečami bla bla, nie faktami. Potrebujeme e, ľudí postaviť e, vyššie než biznis a je potrebné lepšie dohľadať nad realizáciou obchodných dohod. Ďakujem pekne. Zdá sa, že Žiavame čas a preto slovo dám každému v rámci keď a ako prvý začína pán Kelly. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem e, veľmi pekne, pani predsednička. Ako povedali ostatní poslanci, no, tak ja si myslím, že by sme mali e, pozorne sledovať e, dianie v Kambodži. A myslíme, že Kambodži dávame obrovské sumy v forme rozvojovej pomoci. Keď Kambodža ukáže prijať túto pomoc, tak musí tiež akceptovať tlak, ktorý na nich vyvíjame a musí umožniť ľuďom slobodu a slobodu tiež predstaviteľom opozície, väčšiu slobodu pre občianskú spoločnosť a dodržiavanie ľudských práv. Ak sa to nestane, tak opätovne sa musíme podobne musíme zvážiť a prehodnotiť rozvojovú pomoc pre Kambodžu, aj vyvinúť maximálny tlak na vládu, aby e, zastavili svoje konanie momentálne. Ďakujem pekne. Pán Bonano. Pani predsedajúca, ďakujem, že ste mi udelili slovo. Korupcia, klientalizmus, to sú charakteristiky diktatorských režimov a Európa má povinnosť bojovať proti týmto nedemokratickým prejavom, hlavne keď ide o dohody rozvojovej pomoci, uväznenie opozície, porušovanie ľudských práv. To pre nás, Európanov, je nepriateľné a my musíme hovoriť jediným hlasom, aby sme obhajovali demokraciu v Kambodži, ale aj inde. Kambodža, ako veľmi dobre viete, má veľmi pohnutú históriu a my musíme pomôcť sa dostať naspäť na demokratickú cestu. A ďakujem pani komisárka, že chcete otvoriť dialog s kambodskou vládou, aby sa overilo, akým spôsobom sa európska pomoc využíva, že je skutočne využívaná na demokratické ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Maria, s ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. V Kambodži režim Hun Sena už 30 rokov, viac ako 30 rokov je pri moci, no a porušovanie ľudských práv sa uskutočňujú každý deň a to platí aj preto, že eh, je tu názorová eh, pluralita, opoziční lídry sú zastrašovaní, no eh, všetko potlačajú úplne. A táto krajina je poznačená aj chudobou, aj napriek tomu, že to je v podstate bohatá krajina, má veľa súrovín a zdrojov, ale neprofituje z toho obyvateľstvo. Korupcia, rodinkárstvo prevláda, z bolo od roku 2013 k dispozícii 50 pôdy 400 tisíc ľudí bolo vyhnaných zo svojich, zo svojich pojetkov, no a 60 vody o 60 pôdy prišli malí, malí polnohospodári. Treba pomôcť tejto krajiny. Ďakujem pekne. Pán Tramoza, máte slovo. Moltes gracias, señora president. Dear commissioner, dear colleagues. Ďakujem pekne. Pani komisárka, pani alebo kolegovia, som veľmi rád, že opozičný líder z Kambodže tu je tiež. Vítam vás v tejto snemovni signál je jasný. Suna musí zastaviť, zastaviť represálie a musí akceptovať zásady právneho štátu a demokracie. Kolegyne, kolegovia, tento parlament neodsudzuje toto správanie poprvýkrát. A tiež vyzývame Európsku úniu, aby sa prestala správať, ako keby sa nič nedelo voči Kambodži. Európska únia je najväčším zahraničným donorom pre Kambodžu. Vyzývame Sena a Národné zhromaždenie, aby uh, znamená, že okamžite dostal a bola mu obnovená licencia a činnosť. Takže som veľmi rád, pretože dnes príjmame toto uznesenie. Som rád, vy ste príkladom pre nás všetkých a príkladom toho, že demokracia nakoniec vyťazí. Ďakujem pekne, pán Tramoza. Posledným rečníkom je pán Polčák. Ďakujem za udelenie slova. Pani predsedajúca, som za to, že sú tu spojené nádoby teda na jednej strane naša pomoc, ktorú Kambodži poskytujeme, ale aj ich rešpektovanie požiadaviek druhej strany. Schvalovali sme uznesenie, ktoré už raz a nielen raz vyzývalo Kambodžu, aby rešpektovali ľudské práva. Je to pomerne homogénna krajina, tak národnostne, ako aj nábožensky. Je to tak rovnorodá spoločnosť a podľa mňa nemôže presúvať túto homogenitu aj do iných oblastí, ako sú ľudské práva. Ale mali by sme si pozametať aj pred vlastným prahom nadnárodné koncerny a firmy, ktoré majú sídlo na území EÚ, do istej miery využívajú situáciu alebo plundrujú územie a prírodu v Kambodži. To by sme mali vyriešiť aj tu u nás doma. Köszönöm ezzel a Ďakujem pekne a týmto sme prešli ku eh, koncu postupu KHDI. Myslím, že to je veľmi dôležité. Treba eh, posunieť našu solidaritu. A teraz eh, dostane slovo pani komisárka Georgieva. Thank you, Madam President. Uh, on behalf of the uh, High Representative Vice President. Ďakujem pekne. E, v mene e, vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie by som vám chcela e, vyjadriť vďaku za diskutovanie o tejto téme dnes. Naše nedávne kroky proti členom opozície v Kambodži predrečníci popísali do detajlov. A e, toto v nás e, vytvára obavy v súvislosti s kultúrou e, dialógu, ku ktorému sa zaviazali opozícia aj vláda minulý rok. Nemusím tu v parlamente opakovať, aká dôležitá je úloha opozície v demokratickom procese je e, v povahe opozície a je to jej posolstvo e, kritizovať vládu a e, brať na zodpovednosť za jej kroky. EÚ podporovala vytvorenie kultúry dialógu medzi vládou a hlavnou opozičnou silou. Zdôraznili sme, že dialog by nemal zabraňovať opozícii v zohrávaní svojej úlohy a nemal by sa teda využívať ako eh, teraz neužívať zo strany eh, vlády ako vyčitka a eh, treba sa strániť osobných inzultov. Vláda je v pozícii síly a preto má obzvlášť veľkú povinnosť Ehm, súhlasím s rečníkmi, ktorí eh, hovoria, že EÚ by mala eh, blízko monitorovať vývoj situácie a naozaj to aj robíme. Je to dôležité pre samotnú Kambodžu, aby sa krajina vrátila čo najrychlejšie na cestu kooperácie. Mali by sme vyjadriť naše e, silné obavy e, v e, súvislosti s napadnutím lídrov opozície a mali by sme tlačiť na obe strany, aby konštruktívne spolupracovali a vrátili sa ku kultúre dialógu, na ktorej sa dohodli a ku ktorej sa zaviazali minulý rok. Treba budovať silnú demokraciu, ktorá by toto umožnila. Je to v záujme Kambodže, jej obyvateľov, je to dôležité preto, aby krajina mohla rásť a rozvíjať, rozvíjať sa, aby mohla správne využívať naše zdroje. 120 e, miliónov e, ide zo strany EÚ na podporu e, tohto procesu v Kambodži. Ďakujem pekne.